vyvážili sociálne a ekonomické záležitosti. Ekonomia a hospodárstvo musí pracovať pre so- spoločnosť, musí podporovať sociálnu koheziu, inklúziu. Vďaka tomu jednotlivci a rodiny budú môcť e, s dôverou budovať e, svoju budúcnosť. Hovorí sa veľa pozitívneho o EÚ. Chcem e, pár vecí vymenovať, pretože sú dôležité. Hospodárstvo EÚ naďalej rastie, naozaj poskytuje ľuďom rekordné množstva pracovných miest, po, pokrok, pokrok sa e, odráža aj v sociálnych záležitostiach, príjmy domácnosti rástu vo väčšine členských štátoch, e, chudoba, sociálna exklúzia po roku 2017 klesla, e, viac žien je zamestnaných, toto všetko sú pozitíva, avšak je e, je tu ešte niekoľko veľmi významných problémov. Podľa mňa jedným z hlavných problémov je že príjmy domácnosti rástli pomalšie než e, HDP 10,5% versus 15,5% za 12 rokov, čo podľa mňa jasne poukazuje na to, že e, tá naša politika nie je úplne inkluzívna, je to pre občanov, ako aj pre EÚ, veľmi dôležitá oblasť a Myslím si, že to zohrá, zohrá svoju úlohu aj pri e, dosiahnutí súdržnosti a preto aj budúcnosti EÚ. Taktiež nezamestnanosť mladých na úrovni 18,6 v priemere v EÚ. To je neakceptovateľne vysoké číslo a je tu nástroj e, zábezpeky pre mladých, to určite pomáha, avšak e, problém je tu so zdrojmi, nie je to dostatočne financované. Máme tiež problém s tým, že robotníci nemajú možnosť e, požadovať sociálne zábezpeky a preto podporím pozmeňovacie e, návrhy, ktoré chcú zakázať e, nulahodinové zmluvy Pokiaľ ide o opatrovateľov, tak 80 tejto starostlivosti poskytujú rodi- členovia rodiny, 75 z toho sú ženy. Áno, máme tu síce smernicu o, o zosúladení pracovného a súkromného života, ale pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku, tak e, e, je tu veľmi veľa členských štátov, ktorí rodičom neumožňujú takéto voľby. Veľmi jasne uvádzame, že sociálne ciele a záväzky EÚ sú takisto dôležité ako jej hospodárske ciele a nie je to len prostriedok, ako zabezpečiť hospodársky rást. Musí to byť samostatný cieľ. Táto perspektíva pod, potvrdzuje náš prístup v celom e, návrhu súvisiacom s ročným prieskumom. Vysiela to občanom silný signál, že v parlamente e, e, si uvedomujeme, aké sú zásadné potreby, ktoré treba naplniť, aby občania mohli do budúcnosti hľadieť s istotou. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k vypracovaniu tejto správy. Ďakujeme pekne teraz v mene rady. Má slovo pani Čiot. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážni poslanci. Chcela by som sa poďakovať za to, že máme priestor prediskutovať tému Európskeho semestra tu v pléne. Je to téma, ktorá je mimoriadne relevantná v týchto časoch. Rada pripisuje veľký význam semestru a som rada, že mám možnosť vymeniť si názory na túto tému s parlamentom. Ak chceme, aby Európa bola relevantná v denodenných životoch našich občanov, musíme zajistiť rast a pracovné miesta, ďalej kvalitné vzdelávanie, sociálnu ochranu, inklúziu a tiež udržateľnosť v oblasti životného prostredia. Mali by sme sa uvedomiť, že ide o oblasti, ktoré si musia osvojiť členské štáty. E, chceme presadzovať konkrétne reformy. Európsky semester má za cieľ zlepšenie situácie v každom jednom členskom štáte a v celej EÚ dohoda o spoločných cieľoch, preto je e, veľmi dôležitá. Vaša správa jasne dokazuje, že sa shodujeme v tomto spoločnom cieli. Som rada, že máme možnosť prediskutovať si dnes túto tému tu v pléne a že ste to nedávno absolvovali aj spolu s národnými parlamentmi túto diskusiu. Začnem k pozitívnym bodom. Ekonomika Európy sa posilňuje, rastie zamestnanosť, taktiež investície, rastú a verejné financie sú e, čoraz v lepšom stave. Takéto sú ukazovatele, ale zjavne ešte stále sú pred nami rozmanité výzvy. Vy popisujete viaceré z nich vo svojej správe. Dlhodobé výzvy sú naďalej pretrvávajúce napríklad starnúce obyvateľstvo, ďalej digitalizácia a jej dopad na prácu klimatické zmeny, udržateľné využívanie prírodných zdrojov, podpora investícií je naďalej prioritná, aby sme mohli podporiť rozsiahlejšiu hospodárskú obnovu a zaistiť zdravý hospodársky rast dlhodobo. Rozšírenie fondu EFC z hľadiska finančnej kapacity to je významný krok v snahe dosiahnuť tento cieľ. Mali by sme pokračovať spoločnými silami v podpore sociálnych investícií, vo využívaní ľudského kapitálu, aby sme odstránili ešte pretrvajúce prekážky a tiež, aby sme eh, podporili priaznivé investičné prostredie. Tiež musíme podporovať rast prostredníctvom inteligentných fiskálnych politík eh, a musíme zároveň, zároveň venovať pozornosť dlhodobej udržateľnosti našich rozpočtov a našich dlhov. Okrem toho musíme tiež eh, presadzovať potrebné štrukturálne reformy na trhu práce, ale aj na trhu s výrobkami, aby sme dokázali pripraviť naše ekonomiky na výzvy budúcnosti. Musíme poskytnúť našim mladým občanom kvalitné vzdelávanie, tak aby mohli sa uplatniť v budúcnosti. Musíme teraz investovať do vzdelávania. Už máme za sebou časy krízy, ale naďalej tieto pozostatky krízy ešte pretrvávajú a mnohí sa jej naďalej obávajú. Ešte stále sú občania zaseknutí v začarovanom kruhu chudoby, sociálneho vylúčenia, nedokážu sa z tejto situácie dostať. Toto je veľmi prioritná téma pre rumunské predsedníctvo. Naše úsilie sa musí zameriavať na tých najzraniteľnejších našej spoločnosti. Títo občania a regióny, ktoré prechádzajú najväčšími ťažkosťami, musia byť tiež v centre našej pozornosti. Musíme priniesť riešenia na nové problémy, ale tiež musíme sa chopiť príležitosti, ktoré sú pred nami. Kolaboratívna ekonomika predstavuje obrovský potenciál, ale nemôže to byť dôvod, prečo poľavať v oblasti zamestnanosti a sociálnych práv. Politika zamestnanosti, sociálna politika, tie sa musia prispôsobovať zmenám na trhu práce, pričom práva pracovníkov sa musia chrániť. Politika životného prostredia ako aj ekologizácia ekonomiky, ekologizácia európskeho semestra, to môže veľmi výrazne prispieť k širokým politickým cieľom zaistenia udržateľného rastu a vytvárania pracovných miest. V tomto smere je dôležité zamerať sa na plnú implementáciu reforiem a tiež je dôležité pozorne monitorovať pokrok v každom členskom štáte. Mali by sme si navzájom odovzdávate skúsenosti a využívate praktické príklady. Iba takouto spoluprácou, spoločným úsilím a podporou inkluzívneho rastu a tvorby pracovných miest sa nám podarí dosiahnuť úspechy v dosahovaní konkrétnych hmatateľných výsledkov pre našich občanov a získame si tým ich aj dôveru a vytvoríme prosperujúcu Európu. Ďakujem pekne za pozornosť a tiež za to, že Európsky parlament sa zapája do tohto procesu. Najmä sa chcem poďakovať obom spravodajcom. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz v mene komisie dostane najskôr slovo pán Dobrovskis. Pani predsednička, vážení poslanci, vážna zastupkynia rumunského predsedníctva, Európa sa očakáva, že bude už 7 rok v poradí rásť. Zamestnanosť je eh, rekordne vysoká a nezamestnanosť je rekordne nízka. Priemerná miera rozpočtového deficitu a taktiež verejného dlhu sa naďalej znižuje. Naša stratégia je založená na troch prioritách. Investície, štrukturálne reformy a fiskálna zodpovednosť. Táto stratégia sa osvedčuje, avšak eh, rast je obmedzený a sú čoraz väčšie rizika. Sme vystavení obchodným napätiam a spomaleniu v zmáhajúcich sa ekonomikách. Taktiež vznikajú obavy o, o dlho banka a taktiež o, o spracovaní dlhov v niektorých krajinách. Okrem týchto e, interných e, dôvodov rizika taktiež vidíme e, isté spomalenie ekonomik niektorých členských štátov. V niektorých krajinách ešte stále je príliš vysoká nezamestnanosť a nedostatok zručnosti na trhu práce, nedoriešené štruktúrne otázky a problémy naďalej bráne v produktivite a investíciách ešte stále sú veľké nerovnosti v členských štátoch aj medzi krajinami. Jedna dlhodobá výzva, výzva teda starnúce obyvateľstvo je naďalej v platnosti. Technologické zmeny, ďalej zmeny v našich životoch ovplyvňujú dianie spoločnosti. Preto je potrebné konať, a to rozhodne na národnej úrovni. Sú potrebné zacielené investície a reformy, aby sa zvýšila produktivita a tiež, aby sa podporoval inkluzívny rast. Je treba využiť dobré časy, aby sa znižoval dlh a aby sa Eh, oživila fiskálna eh, oblasť. To žiaľ sa nedieje v niektorých členských štátoch. Na úrovni EÚ sme dosiahli pokrok v bankovej únii a taktiež v reforme SM, ale niektoré návrhy ešte stále nie sú prijaté, napríklad eh, otázka kapitálových trhov. Na zasadnutí Euroskupiny sme tento týždeň prednávali otázku, ako podporovať reformy a investície na podporu konkurencieschopnosti a konvergencie. Komisia je ochotná upraviť svoj návrh v tomto smere, aby sa tieto ciele splnili Práve sme vydali svoje hodnotenie o hospodárskych a sociálnych výzvach pre všetky členské štáty a tiež v prípade potreby sme vyhodnotili aj makroekonomické nerovnováhy. Tiež sme zadefinovali prioritné oblasti pre investície, pričom poskytujeme základy pre nové programovanie kohezných fondov. Čo sa týka makroekonomických nerovnalostí, tu sme uzavreli, že Bulharsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko zaznamenali nerovnováhy a Cyprus, Grécko a Taliansko zaznamenali príliš veľké e, nerovnováhy. V prípade Chorvátska je to zlepšenie. Tento rok sme zistili, že Chorvátsko naďalej má nerovnováhu, ale už to nie je v prílišnej miere. To sú dobré správy aj vzhľadom na e, pripravenú účasť v ERM2 a taktiež e, na členstvo v eurozóne, taktiež sme zistili nerovnováhu v prípade Rumunska. V minulom roku to tak nebolo. Súvisí to so státou konkurenceschopnosti a taktiež to súvisí so zvyšovaním deficitu bežného účtu a taktiež to súvisí so fiskálnou politikou a opatreniami e, ďalej. E, v Taliansku je pomer verejného dlhu príliš vysoký, taktiež sa zastavil proces reforiem v Španielsku. Ďalej opäť vidíme, že e, sa príjmajú kroky na e, nápravu týchto nerovnovách, ale nie sú dostatočné. Celkovo od roku 2011 členské štáty e, dosiahli aspoň čiastočný pokrok v dvoch tretinách odporúčaní, ale, ako som už uviedol, proces reforiem sa spomalil. Na to, aby sa táto dynamika oživila, členské štáty budú mať z našej strany podporu, e, konkrétne 500 reformných projektov a ďalej 260 projektov chceme odfinancovať tento rok Vážení poslanci, e, náš prístup, e, takto skonkretizovaný, e, má za cieľ oživiť ekonomiku a tiež, aby sme sa naďalej uberali cestou k inkluzívnemu rastu a k udržateľnému rastu. Chcem sa poďakovať spravodajcom, aj tenevým spravodajcom a teším sa na konštruktívnu diskusiu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. Teraz dostane slovo pani komisárka Tyson. Ďakujem. Pani predsednička vážená zastupkynia rumunského predsedníctva, vážení poslanci. A ja by som sa rada poďakovala obom spravodajcom, pani Harkin aj e, pánu Fandelkandeláre za obe správy k výročnej správe o raste. Pozitívny hospodársky vývoj e, naďalej sa pretavuje v konkrétnych podobách. 240 miliónov ľudí e, má zamestnanie v EÚ a to je najvyšší počet v histórii. Nezamestnanosť je na úrovni 6,5 a to je najnižšia miera v histórii E, tohto storočia. E, počet ľudí vystavených riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia klesá a teraz poprvýkrát je pod úrovňou, ktorú sme zaznamenali od roku 2008. Avšak je tu aj isté avšak. Nesmieme zabúdať, že rast v Európe nie je k dispozícii a nemajú z neho prospech všetci v rovnakej miere, tak ako uvádza aj e, spravodajca z Výboru pre zamestnanosť o skutočnej príjmy domácnosti ešte s tou podmierou úrovne z roku 2008 v niektorých krajinách ešte stále je príliš vysoká nezamestnanosť v niektorých oblastiach, vysoká miera chudoby taktiež a to sa týka aj chudoby zamestnaní v niektorých členských štátov. Preto vaša správa, pani Harkin, e, veľmi e, intenzívne rezonuje s našimi analýzami. Berieme na vedomie vaše výzvy, aby sme sa viac angažovali v vlastne zručnosti, boje proti chudobe, taktiež regulácie nových podôb práce, inklúzia na trh práce ľudí s postihnutím, ďalej vyváženie osobného pracovného života a tiež otázky bývania. Od zverejnenia výročnej správy o raste v jeseni sme zverejnili konkrétne správy pre členské štáty 27. februára a tieto správy popisujú podrobne analýzu ekonomickej a sociálnej situácie v jednotlivých členských štátoch. Už druhý rok sa teraz zameriavame na plnenie Európskeho piliera sociálnych práv. E, správy pre jednotlivé krajiny poskytujú e, náznak toho, aká je situácia, aké sú výzvy do budúcna a tiež sa vyhodnocujú e, politické reakcie členských štátov. Tiež vyhodnocujeme sociálne hodnotiace tabulky. Tento rok sme zaznamenali pokrok vo všetkých 14 ukazovateľoch Okrem toho, poprvýkrát tieto správy pre jednotlivé krajiny zohľadňujú investičné potreby v každej jednej členskej krajine a tiež konkrétnejšie, e, čo sa týka európskych e, eurofondov. Pardon, našim cieľom je dosiahnuť väčšie synergie, doplnkovosť s hospodárskymi politikami, reformami a taktiež s um, eurofondmi z kohezie. Som si istá, že skomerované úsilie a taktiež um, európske politické opatrenia, eurofondy a taktiež E, opatrenia na národnej úrovni umožnia, aby sa Európsky pilier sociálnych práv e, dostal na všetky úrovne spoločnosti a aby ho pocitili všetci. Ďakujeme pekne. Teraz nasledujú rečníci za výbory neskôr, za výbor NV, pán Kovačev na minútu. Дякуем. Економика ЕУ до rastie v dôsledku zodpovedných fiskálnych politik a štruktúrálnych reforiem. Toto priaznivé hospodárske prostredie by nás malo stimulovať v tom, aby sme sa zamerali na to, čo je potrebné preto, aby rast a zamestnanosť boli udržateľné, namiesto toho, aby sme zaťažovali budúce generácie dlh dlhmi. Mali by sme sa postarať o to, aby zabezpečili vlastné potreby. Musíme sa zamerať aj na rizikové faktory, čo je starnutie obyvateľstva a neudržateľné využívanie prírodných zdrojov. Výbor Envy je presvedčený, že zodpovednejší postoj k ekonomike a efektívnejšia zdravotná starostlivosť by boli dôležité v tomto kontexte. V členských štátoch sa reformy monitorujú, čo umožňuje získať dlhodobejší pohľad, pretože veľmi často je to tak, že výsledky vidíme až e, o niekoľko rokov potom, ako došlo k reformám. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a pre, za výbor pre regionálny rozvoj pani Michajlova. Jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj milým kolegom. Výbor regionálneho rozvoja víta pozitívny, dynamický eh, ku štruktúru investícií a rozvoja a rastu. Obávame sa však, že dopad na pracovné miesta a trh práce je zatiaľ nedostatočný. Preto si myslíme, že potrebujeme viac investícií zo súkromných aj verejných zdrojov. Členské štáty by mali spolupracovať, aby pritiahli viac súkromných aj verejných investícií na e, budovanie partnerstiev, aby sa dosiahla lepšia doplnkovosť nástrojov a fondov EÚ. Vítame návrhy na viacročný finančný rámec a budúce investičné fondy napokon by som chcel ešte zdôrazniť význam podpory štrukturálnych reforiem, ktoré budú dôležité pre členské štáty, ak majú realizovať štrukturálne reformy. Ďakujem. A teraz pani Garcia Pérez. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ak chceme riešiť výzvy Európskej únie, tak musíme pochopiť, že európsky semester musí byť nástrojom, ktorý povie krajinám, čo majú robiť, kde majú škrtiť, kde majú zvýšiť výdavky, kde majú šetriť a podobne. Musí to byť súčasť európskej politiky, ktorá zabezpečí ekonomickú aj sociálnu udržateľnosť. Preto je potrebné, aby sme dokázali počúvať aj mimo Európskeho parlamentu. Musíme si uvedomiť, že e, sú tu ľudia, ktorí sú unavení z úsporných politík. Sú tu tisícky ľudí, ktoré 8. marca vyšli do ulic a žiadali spravodlivejšiu a, e, spravodlivejšiu a sociálnejšiu Európu. Vypočujme si aj mladých ľudí, ktorí chodia do ulic v piatok a žiadajú E, aby Európa aktívnejšie bojovala proti zmenám klímy a chceme naozaj získať občanú, dôveru občanov v európskych projekt musíme prejsť od politiky úspornosti k politike spravodlivého prístupu ku všetkým. Teraz pani Otasun, nech sa páči, výbor FAM. Dneska je 13. marca, to znamená 5 dní od 8. marca, keď milióny európskych žien vyšli do ulic a žiadali svoje práva. My tu diskutujeme o perspektívach rastu a ekonomiky a to je vec, o ktorej sa tu vôbec nehovorilo. Nič o tom nehovorila ani zástupca rady, ani komisia. Zdá sa, že rovnosť sa príliš nenosí a pritom je tu obrovská prieposť, či už ide napríklad o dôchodky a podobne. Takto nemôžeme pokračovať Každých 6 mesiacov tu zanalizujeme hospodárskú politiku, príjme odporúčania pre jednotlivé krajiny, zanalizujeme dopad na mužov a ženy, ale potom s tým nič nerobíme. Musíme premostiť túto, tento rozdiel v platoch, dôchodkoch, zabezpečiť naozajstnú rovnosť a ja dúfam, že v novom mandáte sa nám podarí dosiahnuť reálne zmeny. Ďakujem. A teraz politické skupiny a ich predstavitelia. Chcem poprosiť všetky kolegyne a kolegov, je tu veľa rečníkov a chcem vás požiadať, keby ste sa držali rečníckého času, lebo o 5. budeme hlasovať. A viete, ako je to tu potom rušno pred eh, hlasovaním v tejto miestnosti a to nie je príjemné pre rečníkov. Tak za EPP teraz pani Kozlovská Rajevič. Nech sa páči, minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka, pán komisár, dá, vážené dámy, vážené páni. Chcela by som ako spra- teňová spravodajkynia správy pani Marian Harkin poďakovať e, za túto vyváženú e, správu a tiež oceňujem e, štýl, akým viedla rokovania e, o tomto dokumente. Správa e, uvádza údaje, ktoré potvrdzuje, že situácia sa na pracovnom trhu stabilizuje a zlepšuje. V rok 2017 bol 7. rok hospodárskeho rastu v EÚ, klesá miera nezamestnanosti, je viac pracovných miest, hospodárske ukazovatele sú uspokojivé. Avšak my si uvedomujeme, že toto sa netýka všetkých obyvateľov EÚ. Je tu e, skupina ľudí, ktorým hrozí chudoba, je ich stále 100 miliónov. Máme tu tiež mladých ľudí, ktorí nepracujú, neštudujú, je ich vyše 6 miliónov. Máme tu tiež e, e, rozdiel príjmov medzi ženami a mužami, predstavuje to skoro 40 a potom tá nerovnováha medzi e, pracovným a súkromným životom, to je tiež ďalšia vec, ktorú treba riešiť potom. Je tu digitálna budúcnosť, to je, to je budúcnosť e, a v tejto chvíli máme deficit zamestnancov v týchto kľúčových sektoroch a je ich na stovky tisícov, 30 e, obyvateľov EÚ nemá základné digitálne zručnosti, preto je potrebné prístupy k činnosti zo strany Eh, vzdelávacej sféry, či už je to systém 4.0 a podobným smerom, aby sme naozaj zabezpečili rovnová harmonizovaný vývoj hospodárstva. Teraz za SAD pani Arena. Ďakujem pani predsednička. Ročné, ročný výskum rastu je súčasťou e, hosp- e, koordinácie politik EÚ. My, viete, že my, e, sociálni demokrati, sa naozaj e, Myslíme, že sa to sústredí príliš na hospodárske a rozpočtové záležitosti a nie dosť na tie sociálne. Vytvárame síce pracovné miesta, ale nie sú dostatočne chránené, nie sú dostatočne odmeňované. Sú to napríklad tie zamestnania, ktoré majú nulové pracovné nulohodinové e, pracovný e, čas, nedostatok z nich rešpektuje prechod na e, environmentálne hospodárstvo a pritom to teda ešte prehlbuje nerovnosti v EÚ. Nie je snáď pravda, že sociálne kultúrne nerovnosti sú hlavným ohrozením demokracie. To predsa zažívame e, každodenne v mnohých európskych krajinách. Návrh, ktorý máme dnes pred sebou, e, iste podporili sme Eh, v rámci výboru EMPL tie, tie sociálne prvky, napríklad lepší prístup k vzdelávaniu, eh, je tu eh, dôležitosť decentných miest, dôležitosť kolektívnych rokovaní a potom sú tu reformy, ktoré sa venujú distribúcii bohatstva. Taktiež je dôležitý prechod na ekologické hospodárstvo. Chce sa vyjadriť k pozmeňovaciemu návrhu, ktorý EPP chce v rámci hlasovania prezniesť, ten sa týka penzií. Počas EPP jediným riešením na to, aby sme mali do, decentné dôchodky, tak to sú súkromné dôchodky. Ja by som chcela povedať EPP, že súkromné dôchodky sú základnou prekážkou rovnosti medzi ženami a mužmi, pretože ženy neprofitujú z piliera súkromného dôchodku je potrebné, to povedať, že, že, že, že vyriešime problém s dôchodkami, súkromnými dôchodkami, tak to je e, len cesta, ako prehlbiť rozdiel medzi ženami a mužmi v Európe. Odmietame tento pozmeňovací návrh, pretože existujú aj iné riešenia, ako tento problém vyriešiť. A teraz za EKR pán Paket. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj spravodajcom za veľmi zaujímavú správu. Poznáme sa ešte aj z minulosti, keď sme boli mladší a e, musíme sa spýtať, či ľudia našej generácie budú mať vôbec niekedy penziu. Mladší ľudia vôbec nevedia v sociálnu zmluvu, tak ako to poznáme a potrebujeme. Dôchodky dnes sa vyplácajú z príjmov aktívne pracujúcich ľudí a tým, že starneme, vidíme, že to nebude možné. Budeme v Belgicku potrebovať napríklad 15 miliard na penzie, takže aké opatrenia musíme prijať, aby sme zabezpečili, že mladí mladšia pracujúca generácia nebude teraz vykorisťovaná, vymačkaná a potom zostane bez dôchodku. Potrebujeme reformy. Súčasná situácia je neudržateľná. Ak budeme takto ďalej robiť, tak sa my budeme musieť postarať aj o to, ako musíme e, prežiť starobu. Ďakujem. A teraz za Alde, pán Calvé Chambron. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem, že ste si nás e, prišli vypočuť, pani Tysen. E, vyjadrím sa so svojím politickým stanoviskom. Takže povedem do španielčiny. V rámci tohto mandátu budeme klásť dôraz na to, aby sme sa sociálne vymanili z kríze a k tomu by nám pomal pomôcť európsky semester, a to musíme samozrejme využiť ešte viac v nadchádzajúcom období. Pracovných miest je dnes viac ako kedykoľvek predtým, to je pravda, ale nesmieme zabúdať na to, že sú tu aj miesta, kde zostáva aj naďalej vysoká miera nezamestnanosti. A to je celoeurópsky problém, pretože keď e, rozdielme pracovné miesta, tiež to chápem celoeurópsky, potom nerovnosť. Nerovnosť pretrváva, niekde sa dokonca zosilňuje. E, Mali sme krízu a súčasné politiky sociálneho-ekonomického charakteru sa musia venovať aj nerovnosti. Potom sú tu ďalšie dve veci, ktoré sa týkajú budúcnosti toho, aby sme dosiahli sociálnu Európu. Poprvé musíme spustiť koordinovanú, sústredenú fiškálnu celoeurópsku politiku a po druhé musíme si priznať, že máme nedostatky v európskom financovaní, napríklad pri boji s nezamestnanosťou mladých ľudí. Ďakujem. A teraz za zelených pani Lambert, nech sa páči. Máte minútu. Ďakujem. Chcem sa aj poďakovať našim spravodajcom z výboru zamestnanosť a sociálne veci za prácu na tejto správe. Vítam pozornosť, ktorú teraz venujeme v procesi semestra otázkam zmeny klímy. Správa pripomína potrebu modernizovať, dekarbonizovať náš priemysel, dopravu, energetiku a ako sme práve počuli z úst rady, environmentálna udržateľnosť je to, na čom záleží, pretože ak nebudeme správne reagovať, tak naša ekonomika a naše spoločnosti budú za to platiť stále väčšie náklady, keď riešime práve tieto dôsledky e, extrémnych klimatických javov. Máme požiare v lesoch, búrky, záplavy a zvyšujúce náklady, ktoré čerpáme z štátnych rozpočtov. Musíme teraz investovať do odolnej infraštruktúry a dobrých silných verejných služieb a sietí. To je rozhodujúce a na to potrebujeme fiškálny priestor, aby sme mohli realizovať skutočné investície. Ďakujem pekne. Ďalej v mene skupiny GUE pani López Bermecho, nech sa vám páči, minúta 30. Ďakujem pekne. E, opäť sme nevyužili ďalšiu príležitosť. Európsky občania nechcú iba ďalej počúvať, že tie isté politiky, ktoré nás e, priviedli do tejto kritickej situácie, v ktorej sa dnes nachádzame, budú naďalej e, referenciou do ďalších rokov. Úsporné kroky, škrty, tie sú neúspešné. A to, ako sme riešili ekonomickú krízu, nás eh, priviedlo k tomu, že čoraz viac rastie nerovnosť, eh, ekonomická nerovnosť v Európe. Najväčšia nerovnosť je práve dnes od druhej svetovej vojny. Euro rozširuje rozdiely, zväčšuje rozdiely medzi našimi krajinami. A kvôli eh, tomu aj výrazne zvýšil sa hnev istej časti našich občanov a taký zlý pocit, taký nedobrý pocit a tento ohrozuje aj e, európske inštitúcie a samotnú demokraciu. Vidíme, e, aká je teda situácia, je to jasné. A naše správy naďalej hovoria miliónom ľuďom, ktorí sú v chudobe, ktorí sú e, v exklúzii, sociálnej exklúzii, že proste všetko je v poriadku, ale nie je to v poriadku, nie je to pravda. A myslím si, že je naozaj na čase, aby sme prestali tejto rozprávke E, veriť. E, tá daň Google, Googleová daň, to iba e, potvrduje, to, čo už ľudia tak či tak vedia. Nepristupujú sa ku všetkým rovnako. Niektoré krajiny sú veľmi prísne voči svojim pracujúcim a naopak sú veľmi defenzívne, až submisívne voči nadnárodným spoločnosťam, voči ekonomickým elitám. A to nie je správna cesta. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej za ENF pani Pán Zíl, nech sa páči. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Vždy, keď dôjde k nejakému politickému problému, a tých je veľa, Európska únia má jediný liek, e, za to je zodpovedný Brusel a Brusel musí všetko riešiť. Táto správa o európskom semestri o koordinácii ekonomických politík ukazuje, že aj e, eko, socioekonomicky E, terén musí riešiť e, Brusel a takisto Brusel môže za e, spoločnú menu, ktorá viedla k väčšej miere nezamestnanosti a k menšej miere rastu mimo zóny euro. Eurozóna sa správa menej dobre ako ostatné časti EÚ vrátane Spojeného kráľovstva. Aký liek? Jednoduché, treba skoncovať s eurom a s centralizovanou ekonomikou. To je riešenie, e, ktoré vyzerá jednoducho, ale zdá sa, že v Bruseli to je buď revolučné alebo kontrarevolučné. A Brusel chce viac kompetencií, viac možností, e, aby mohol e, vydávať usmernenia. Ale keď chceme rast, keď chceme viac udržateľnosti, keď chceme, aby sa aby sme mali dobre správanie, nemali by sme zmeniť aj naše vlastné postoje? Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne. Eh, ďalej pán Balčo, eh, nezaradený, nech sa páči. Ďakujem pekne. Priemerný občan len ťažko dokáže sa nejak, nejak uchopiť ten termín, európsky semester. Ja sa pokúsim tento termín zadefinovať. Európska únia popíše najdôležitejšie čísla rozpočtu jednotlivých členských štátov. Každý rok v apríli musia členské štáty odozdať program stability. Rada potom požaduje od regionu, teda od vlád, korekciu takéhoto programu, odporúčania, ktoré sa viažú k jednotlivým krajinám, inými slovami. A potom EÚ preskúmava, akým spôsobom sú realizované tieto programy. V zásade tie najdôležitejšie charakteristiky národného rozpočtu sú takýmto spôsobom stanovované. Národný parlament potom sa môže pohybovať len v týchto mantineloch. To je otázka suverenity, pretože zvrchované suverené parlamenty už nemôžu potom určovať svoje rozpočty. A to je krok smerom k superštátu. Teraz sa dostávame k ďalším rečníkom. Najskôr pán Ferber, minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani komisárka, pani predsedajúca rady, kolegyne, kolegovia. Zimný balíček k európskemu semestru bol vytriezvením pre mnohých. Ústredným posolstvom bolo, že rast v nadchádzajúcich mesiacoch bude zaznamenať výrazný pokles. Konjunktúra e, sa spomaluje a dopady na hospodárstvo EÚ budú závisieť od e, zdravia nášho obchodu. Na jednej strane od politických e, rokovaní v predchádzajúcom roku, ktoré profitovali aj z e, dvoznačnej konjunktúry, ale zároveň to bude ovplyvnené aj politickými e, tendenciami v nadchádzajúcich mesiacoch. Keď sa pozriem dookola po tých jednotlivých členských krajinách, získavam dojem, že mnohé členské štáty sú nie dostatočne pripravené na konjunktúru, na pokles konjunktúry. Tie dobré, zdravé roky neboli dostatočne využité. Francúzsko už dlho trpí e, nadmerným deficitom a pokiaľ ide o správu o Taliansku, tak to je dokument o zlyhaní, rozkotaní. Z tohto vyplýva pre mňa otázka, prečo Európska komisia tú implementáciu e, odporúčaní, ktoré sa viežu, ku, viažu ku krajinám a takisto aj pokiaľ ide o tie, o tie odporúčania, prečo ich nepresadzuje e, lepším spôsobom Tie krajiny eh, si počínajú veľmi zle a nie sú implementované tieto pravidlá a keď sa dostávame do takto ťažkých hospodárskych čias a keď sa k tomu ešte pridá, ako sme sa dnes rozprávali, aj ten neriadený Brexit, ktorý bude stať naše hospodárstvo ďalšie prostriedky, tak naozaj máme potom problém. Ak komisia nebude pripravená zabezpečiť implementáciu, tak by mali sme uvažovať aj nad tým, že poveríme týmto nejaké iné inštitúcie. Silva Pereira, minúta 30. Ďakujem, vážená pani predsedajúca, drahí kolegovia. Diskusia v parlamente o usmerneniach ekonomickej a rozpočtovej politiky je vždy dôležitým momentom európskeho semestra, ale aj viac v súčasnom kontexte, keď máme veľa rizík, neistôt a zníženie ekonomického rastu. E a správa, o ktorej budeme dnes popoludní hlasovať, e, sa líši od pôvodnej správy. Mnoho návrhov, ktoré moja skupina navrhla, boli prijaté a preto e, s uspokojením môžem povedať, že finálna verzia tejto správy bude e, mať priaznivej ohlazu socialistov a budeme hlasovať za. Chcem sa poďakovať autorovi E, správy za vynikajúcu spoluprácu, ktorá viedla k tomuto výsledku. Hlavné posolstvo tohto parlamentu je, že ekonomická a rozpočtová politika Európskej únie potrebuje urobiť krok vpred, aby zareagovala správnym spôsobom na ekonomické spomalenie. Potrebujeme koordinované reakcie, potrebujeme pe- prekonať rozpočtový deficit tak vo verejnom ako privátnom sektore a musíme garantovať, aby členské štáty, ktoré majú rozpočtové deficity, urobili viac, aby a tie, ktoré majú prebytky, aby zvyšovali investície a platy. Pokiaľ ide o riadenie verejných financií, e, to je tiež dôležitá otázka, ale toto musí byť kompatibilné s investíciami a s tvorbou pracovných miest, s konvergenciou, sociálnym začlenením, energetickým prechodom, e, bojom proti klimatickým zmenám, rozvojovými cieľmi a udržateľným rozvojom musíme mať inú víziu o investičnej politike, ako aj o štrukturálnych reformách, ktoré potrebujeme na to, aby sa európsky pilier sociálnych práv e, stal realitou. Toto sú strategické, ekonomické, rozpočtové pravidlá a my sme za túto správu. Ďakujem. E, Troška som bola teraz veľkorysá, pokiaľ ide o pána Silva Pereiru, pretože e, aj pani Bereš z tej istej skupiny preťahla svoj čas, ale dlhšie sa to samozrejme nedá. Pán Hock, minúta. Ďakujem. Európa v súčasnej dobe prežíva hospodársky rozkvet, ale všade už vidíme náznaky istých hrozieb, to znamená, že to nebude trvať na veky. Už v tejto chvíli musíme reagovať na výzvy digitalizácie 4.0, zmena pracovných modelov na pracovnom trhu, globalizácia. Už teraz musíme investovať do nových hospodárskych koncepcií. Musíme e, bojovať proti nezamestnanosti mladých účinným spôsobom, pomáhať mladým pri vzdelávaní, bojovať s nerovnosťou a rovnako investovať aj do praktického i teoretického vzdelávania a prípadne aj do ďalších e, aktivít. V správe Európskej komisie v rámci mechanizmu včasného varovania u tých členských štátov, ktoré e, boli podrobené hodnoteniu chýba Poľsko. Poľské hospodárstvo je silné tzv. Kačinského peťka umocňuje ešte poľský hospodársky rast a my ideme na tie najvyššie obrátky. Pán Schaffhauser, e, e, keď e, my si tu môžeme teraz predstaviť mrazničku s minus 1300 stupňov. A keď potom pri takejto teplote budete mať 300 e, stupňov, to bude dobrá teplota. Keď máte 27 stupňov, umierate a umriete na srdcovú krízu. A to sa deje v Európe. Sú veľké rozdiely medzi severom a juhom. Bolo potrebných 8 rokov v Španielsku, aby konečne začalo rásť a aby dosiahlo e, takú úroveň vnútorného rastu a produkcie, ako malo predtým. K Taliansku k tomu ešte nedošlo. Vo Francúzsku sa k tomu e, dospelo vďaka deficitu, ktorý nezvládame. A my strácame komparatívne výhody. A Európska únia, menová múnia môže fungovať iba vtedy, keď vytvoríme nejakú investičnú agentúru, ktorá bude silne investovať v južných krajinách. Ak nie, euro nebude mať budúcnosť. Pán Zarianopoulos, minútu. V Grécku Syriza je všade. Oni oslavovali zatiaľ čo krajina e, sama zle. Pracujúci e, skutočne majú veľké ťažkosti E, super trh žiada od e, zamestnancov, aby niečo robili. Pracov, pracujúci sa majú zle, Syriza oslavuje, ale, ale vlastne nič nepriniesla. A Vary opäť raz dôjde k tomu, že sa začne e, jednoducho jednoducho ignorovať to, čo hovoria ľudia, pretože komisia hovorí len o opatreniach a ciele, ako aj systém sociálneho zabezpečenia e, sú v Grécku ohrozené. My máme čoraz väčšie problémy a veľké podniky sa majú čoraz lepšie. A to, čo je e, bezpečnosť a privátne sociálne zabezpečenie, to funguje. Ale kto má iba verejné štátne poistenie, ten sa má veľmi zle. Syriza oslavuje, ale svet a e, Grécko sa má čoraz horšie. Pán Becker, minúta 30, e, vážená pani predsedajúca, vážená komisárka, zástupkynia rady. Najskôr by som chcel vyjadriť vďaku e, ctenej kolegyni Marian Harkin z výboru pre sociálne záležitosti a takisto aj e, v rámci pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá sociálnou starostlivosťou za túto dobrú správu, ale takisto aj komisii, pretože komisia tu odvádza každoročne prácu, v rámci ktorej e, predkladá skvelý, skvelé instrumentárium pre potreby členských štátov v tejto oblasti. Faktom je ale, že mnohé členské štáty nedokážu tú svoju zodpovednosť naplniť a nemajú žiadne snahy, nevyvíjajú žiadne úsilie, respektíve veľmi obmedzené. A tie jasne pomenované problematické okruhy a tie palčivé výzvy nie sú riešené na úrovni týchto štátov nejakými reformami. Hlavne pokiaľ ide o udržateľné zabezpečenie financovateľnosti sociálnych systémov. Domnievam sa, že komisia do, budúca, do budúcna bude potrebovať, alebo mala by mať e, ostrejší nástroj na to, aby napomínala, pripomínala a zároveň aj mohla uvaliť prísnejšie sankcie, osobitne v tých prípadoch, kde vďaka darčekom pre voličov, vďaka nezreformovaných štruktúr a dokonca aj e, nesprávnym riadením prichádza k ohrozeniu rozpočtov a teda stabilite týchto krajín a dokonca aj malé, finančne slabšie e, krajiny netrpia týmto, ale sú to veľké krajiny na východe a juhu Európy. Teraz je čas na reformy. Pán Ožok, minúta. Vážená pani predsednička, dámy a páni, je ťažké nesúhlasiť s tými diagnózami, o ktorých čítame v novinách a aj v správe. Mimoriadne hodnotné je to, že sa v nej poukazuje na to, že investičné programy E, musia sa vtesnať do viacročného finančného rámca a že všetky problémy sa musia riešiť aj s ohľadom na zemepisnú a sociálnu situáciu. Mám však isté námietky voči e, neustálemu zdôrazňovaniu faktu stability a rastu. Veď iba pred šiestimi mesiacmi sme tu hovorili o nedostatkoch tohto systému a rovnako aj o nespravodlivom uplatňovaní tohto systému proti jednotlivým členským štátom. Tento systém má viacero nedostatkov a preto našej delegácii odporúčam, aby sa zdržala pani Toms. Jedna minúta. Ďakujem pekne. Samozrejme sme dosiahli pokrok ako spoločenstvo, ale situácia je rozdielna v jednotlivých členských štátoch. Receptom je udržiavať hospodárstvo v dobrom stave, ale to je e, možné dosiahnuť len múdrou investičnou a daňovou politikou. Tieto usmerenia, tými sa musia riadiť aj členské štáty a musia sa postarať aj o sociálne reformy. Na úrovni Európskej únie musíme venovať väčšiu pozornosť aj demografickým zmenám a musíme zabezpečiť e, prostredie, ktoré je priaznivé pre rodiny. Táto politika každopádne nie je prioritná z pohľadu e, komisie e, a teda neriešia ani prístup mladých k bývaniu. Tá situácia z tohto pohľadu je veľmi kritická v mnohých členských štátoch. Sú oni predsa len základom rozvoja spoločnosti. Počet novonarodených klesá v mnohých štátoch a Mnohé teda členské štáty zatiaľ neprijali žiadne opatrenia napriek tomu, že od budúcich generácií sa bude odvíjať práve tá naša budúcnosť. A ja z tohto pohľadu navrhujem, aby sme tomu venovali väčšiu pozornosť. Pán Rozáty, minúta. E, Ďakujem pekne. Ja mám e, podobný názor ako kolegovia, ktorí tu vystúpili, a to síce, že Únia čeli novým e, výzvam. Máme tu ekonomické spomalenie, ktoré sa blíži Máme Brexit, ktorý sa nedá predpovedať, predpovedať. Máme tu obchodné vojny a čo z nich vyplýva. Ehm, musíme tomuto všetkému e, čeliť. Väčšina kolegov sa obracala skôr na komisiu, ale myslím si, že hlavná zodpovednosť e, tu majú členské štáty. Reforma trhu práce, snaha pozbudiť ľudí, aby pracovali dlhšie, zvyšovanie e, kapacít alebo zlepšovanie kapacít vo vzdelávaní, vo výskume a vývoji a práca na tom, aby sa vylepšila situácia našich bank, najmä v niektorých členských štátoch. To všetko sú úlohy pre členské štáty. Čiže poprosím komisiu a najmä komisára Dobrovskisa, aby e, tieto otázky riešili v tých špecifických e, odporúčaniach pre konkrétne krajiny. Musíme byť v tejto veci ambiciozni. Ďakujem. Ďakujem pekne. Toľko kolegovia za skupiny a jednotliví prihlásení kolegovia. Teraz e, časť e, Catch DI. Vystúpia za každú frakciu, za každú skupinu iba jeden človek, tak sme časovo obmedzení. Pani Maletič, nech sa páči za uh, EPP. Investície, štruktúrne reformy. E, ďakujem pekne. Investície, e, štruktúralne reformy. pojačati u novom proračunu program podpory. E, proste musíme pracovať na tom, aby sme posilnili tento program, zlepšujeme investície do digitalizácie, odstraňujeme prekažky na trhu a takisto e, vytvárame aj rovnak, e, rovnaké príležitosti. To všetko podporujem, ale som proti návrhom zo strany komisie, kde hlavným kritériom pre distribúciu fondov je počet obyvateľov. To nie je správne. Vytvára to nerovnosť medzi členskými štátmi, respektíve zvyšuje to tú existujúcu. Menšie členské štáty, ktoré najviac sú ovplyvnené demografickými e, výzvami, starnutie obyvateľstva, emigrácia a tak ďalej. Proste tieto potrebujú pomoc a nie znižovanie fondov alebo ich obmedzovanie, pokiaľ ide o tento fond. Ďakujem pekne. Grazie, grazie presidente. Ďakujem pekne, ďakujem pani predsedajúca. Podpora investícií a súčasné politiky zodpovedného rozpočtovania to je priorita, ktorú poukázala aj komisia, ktorá pred niekoľkými týždňami zverejnila ročné hodnotenie členských štátov v týchto ohľadoch a pokiaľ ide o ten jesenný balíček európskeho semestra. E, komisia pripravila aj návrh opatrení pre Taliansko a je nevyhnutné, aby aj vláda Conteho prijala lepšie opatrenia, spravila kroky dozadu v porovnaní s predchádzajúcou situáciou. Je tu výrazný verejný dlh, kde sa predpokladá, že nebude klesať takisto e, zníženie e, zamestnanosti, výrazná miera nezamestnanosti mladých a rozdiel medzi juhom a severom, to sú všetko veci, ktoré spôsobujú ďalšiu nestabilitu. Z pohľadu hospodárskeho sa ja, ja, situácia v Taliansku zjavne zhoršila. Je jasné, že Taliansko ako iné členské krajiny si budú e, vyžadovať zmenu tej trasy, zmenu toho smerovania a ja si myslím, že člen, teda komisia bude musieť viacej e, apelovať a zasahovať do tých krajín, ktoré nedokážu naplňať tú zodpovednosť, ktoré majú, ktorú majú. Ďakujem pekne, pán Marias. Minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Európsky semester je systém, prostredníctvom ktorého Európska Únia, najmä Rada a Komisia zasahujú do exkluzívnych kompetencií členských štátov. Ekonomická politika nemá nič dočenia s kompetenciami EÚ. Je to kompetencia členských štátov a prostredníctvom e, systému európskeho semestra Brusel e, jednoducho e, aplikuje svoju ekonomickú politiku a núti členské štáty, aby vlastne e, e, to zohľadňovali pri svojej ekonomickej politike, to potom vedie k politike úspornosti a to nemá žiadnu oporu v ústavách, ale tieto usmernenia vytvárajú istú klímu. Sú niektoré vlády, ktoré sa postavia proti a ocitnú sa na čiernom zozname. Takže tento spôsob, akým Brusel zasahuje do kompetencií a výlučných práv členských štátov, bolo by možno dobré, keby sa Brusel zaoberal svojimi vlastnými kompetenciami a ďalšími e, a nechal e, kompetencie členských štátov členským štátom. Ďakujem. Thank you. E, pán Etrič, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne. Hovoríte o tom, ako nezamestnanosť mladých je vysoká a že platy sa nezvyšujú, ale nemohol by to byť jeden efekt, e, jeden efekt toho, že máme príliš e, vysokú ponuku práce. Veľa ľudí prišlo do Európskej únie, mnohí z nich prichá, e, teda prichádzajú, aby hľadali prácu, tak samozrejme, že potom sa sťažuje situácia ľuďom, ktorí už tam sú. Hovoríte o pomalom hospodárskom raste, ale vaše sociálne politiky sú rovnako dôležité ako tie rastové politiky pokiaľ pôjdete takýmto postupom, samozrejme, že budete spomalovať hospodársky rast. Najlepší spôsob, ako zvyšovať životné podmienky, e, je rast hospodárstva s kvalitnými hospodárskymi e, politikami. O dobrom Samaritánovi by tiež nikto ne, nikdy nepočul, počul, ak by bol chudobný. Toľko rečníci v rámci spontánnej rozpravy a teraz v mene komisie e, pán Dombrovský, z nich sa páči, máte slovo. Madam Chair, honorable members, honorable, uh... Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ďakujem za túto rozprávu. Pokračujeme v dialogu s členskými štátmi. Snažíme sa dopracovať k spoločnému e, pochopeniu jednotlivých víziev Očakávame národný e, program reformy a program stability do polky apríla, tak ako vždy komisia e, podporuje to, aby sa do toho zaangažovali aj e, národné parlamenty, miestne orgány, sociálni partnery, pokiaľ je o prípravu tých národných programov. A potom pripravíme odporúčania špecifické pre konkrétne krajiny v rámci cyklu Európskeho jedného semestra, a teším sa teda na konštruktívny dialog v najbližších mesiacoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej za radu pani Čot. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, dámy a páni, pani komisári, eh, ďakujem pekne za vaše eh, pripomienky. Eh, Spomínali ste veľmi zaujímavé témy, tie budú relevantné ako vstúpia aj pre našu diskusiu na rade, e, keď budeme hovoriť o témach ako e, konkurenceschopnosť, sociálna politika, životné prostredie a tak ďalej. E, správy, ktoré komisia vydala vo februári pre jednotlivé krajiny, tie predstavujú dôležitý krok v tomto procese. Je to základ práce, ktorá nakoniec bude viesť k prijatiu špecifické odporčenie pre konkrétne krajiny v rámci tohto semestra. Keď pracujeme na európskom semestri, keď diskutujeme o špecifických odporúčaniach pre e, krajiny, treba vždy pamätať na to, že je dôležité dosiať, dostať sa čo, k čo možno najväčšiemu počtu našich e, občanov, aby e, to bolo vnímané ako vec, ktorá je pre tie krajiny dôležitá. Podporujem aj intenzívnejší dialog v hlavných mestách, konzultáciu s sociálnymi partnermi. Dnešná rozpráva ukazuje, že hoci sú isté rozdiely, existuje aj veľa spoločných vecí, na ktorých môžeme e, budovať a preto mám dôveru, pokiaľ ide o ďalšiu spoluprácu, pokiaľ ide o výzvy, ktoré nás čakajú a pokiaľ ide o identifikovanie správnych riešení, ako im čeliť. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k spravodajcovi a spravodajkyni. Najskôr pán, pán Van den Kendeláre, dve minúty. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj všetkým kolegom za ich pripomienky. Európsky semester vždy otvára dvere politickým rozprávam a to sú veľmi zaujímavé rozpravy a vždy sa nám podarilo nájsť konsenzus, aby sme e, vlastne e, zmerali teplotu našej ekonomike a aké výzvy pred nami stoja. Teraz chudoba, klíma, zdravotná starostlivosť, narastanie nerovnosti a starnutie obyvateľstva. E, to sú priority, na ktoré musíme myslieť a riešiť ich. Aké sú priority, ktorými sa chcete vy zaoberať? To je skutočná kombinácia týchto rôznych vecí. My potrebujeme úsilie, investície a rozpočtovú disciplínu. Nie je to ľahké, to sme si už vypočuli v rozprave, ale myslím si, že nastal čas, pani predsednička, aby sme dali európskemu semestru skutočné meno. To je šanca to nie je skúška, to nie je nič nepríjemné, ale to je len jednoducho e, činnosť členských štátov, ktoré sa tým pripravujú na výzvy, pred ktorými stoja. A ja chcem požiadať, aby sme e, naozaj začali aplikovať to, čo tu navrhujeme. Nejde tu len, netreba vnímať e, európsky semester ako sankcie, ale ako šance postaviť sa výzvam. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ďakujem pekne napriek tomu, že je tu tento veľký hluk, ste absol- tak, takto dobre to zosumarizovali. Aj pani Harkin ako spravodajkyňa. Máte dve minúty. A drahé kolegyne, kolegovia, prosím, buďte tak milí a Vypočujte si pani spravodajkyňu. Ďakujem pekne. Je veľmi dôležité, aby odporúčania pre konkrétne krajiny eh, sa E, cez jednotlivé roky e, preniesli, čiže komisára, kom, e, komisárku poprosím, aby som to duchu konala. A potom tešia aj tie reakcie na konkrétne témy, ktoré máme v našej správe. Napríklad tá otázka chudoby, respektíve regulovanie nových fóriem práce. Viacerí kolegovia hovorili o téme dôchodkov. My plne podporujeme univerzálny prístup k primeraným dôchodkom, ale zároveň si myslíme, že aj iné e, postupy je možné zvážiť a okrem iného je, okrem tých štatutárnych e, dôchodkov možné podporiť aj doplňujúce dôchodky ako istý spôsob, ako to dosiahnuť. A potom, e, pokiaľ ide o tie veľké výzvy, ktoré nás čakajú, E, chceme, aby e, rozpočty modernizovali, alebo pomáhali modernizovať a dekarbonizovať aj priemysel, aj dopravu, aj energetiku. Pokiaľ ide o sociálnu inklúziu, chceme poprosiť komisiu, aby zintenzívnila svoje snahy o inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím práve na trhu práce. A potom je nám ľúto, že otázka e, bezdomovectva alebo teda bývania nebola medzi hlavnými prioritami na rok 2019. Chceme prosiť komisiu, aby tento semester využila na to, aby monitorovala a podporovala pokrok, pokiaľ ide o dostupnosť bývania a otázku bezdomovectva, pretože to sú veľmi dôležité témy. Ďakujem.